Thank you. Colleagues, please take your seats. Kolegovia, prosím, usadte sa láskavo. Máme pred sebou dlhé hlasovanie. Je štvrtok, všetci chceme ísť domov čím skôr, preto vás chcem požiadať, aby ste sa obmedzili vo faktických poznámkach v rôznych eh, diskusiách, aby sme to mohli čo najskôr ukončiť.